Procediamo con la sessione di voto. Avviso l'Aula. Budeme pokračovať v hlasovaní. Žiada sa uh, od, zo strany parlamentných novinárov pri každom uh, výsledku hlasovaní by sme mali povedať vždy počet, e, teda kto sa vyjadril za proti a kto sa zdržal. Takže nie je možné takýmto spôsobom zjednodušiť postup. Tak pristúpime k programu a ideme hlasovať o správe pána Koeja o bezpečnostných znakoch a biometrii v pasoch a cestovných dokladoch. Je tu návrh nariadenia bol stiahnutý ústny pozmenujúci návrh, takže tam jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Teraz celý návrh, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Teraz menovitým hlasovaním legislatívne uznesenie. Začínam hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schváleno 594 za, 51 proti, 37 sa zdržalo. Teraz budeme eh, gratulovať spravodajcovi pánovi Kojeďovi. Poprosím pána Speroniho. Ďakujem, pán predsedajúci. Bravo, oznámili ste, že žiadosť parlamentných novinárov E, ktorých samozrejme my oceňujeme, ale že budete ohlasovať všetky výsledky hlasovania, ale ja si myslím, že rokovací poriadok by sa mal robiť europoslancami a nie novinármi. A rád by som vedel,